je vyhlásenie komisie k, ľudov, k ľudským právam v Iráne. Týka sa to prípadov Achtiány a Barámy. A slovo dostáva v mene komisie pán komisár Čološ. Madame la présidente, distingués membres de, de parlement. Vážený pán predseda, vážení poslanci parlamentu pretože pani Catherine Ashton nemôže byť dnes prítomná. Po dohode s ňou si dovolím v mene komisie predložiť toto vyhlásenie. Situácia v ľudských právach v Iráne je predmetom vážnych obav. Počas posledných mesiacov vysoká predstaviteľka Európskej komisie Katrin Ashton a jej pracovníci sa snažili bojovať proti porušovaniu ľudských práv v tejto krajine. Mnohí z vás urobili to isté. Je nevyhnutné, aby sme naďalej odsudzovali tieto neludské praktiky, ktoré bohužiaľ zatiaľ v Iráne e, ešte stále prebiehajú. Je tu deklarácia EÚ, z júna, ktorá vyzýva Irán, aby rešpektoval e, právo na slobodný prejav, spravodlivosť a aby zastavil všetko porušovanie práv menšín, žien a podobne. Práva menšín boli predmetom e, ďalších vyhlásení Európskej únie v priebehu tohoto roku. Európska únia vlastne nechce od Iránu nič iné než od ostatných krajín. Iba vyzývame inštitúcie a orgány Iránu verejne alebo aj osobne cestou zástupcov diplomacie, aby táto krajina dodržiavala e, práva občanov a tak, ako sa k tomu iránsky predstavitelia zaviazali v medzinárodných dohodách a zmluvách týkajúcich sa ľudských práv. Vysoká predstaviteľka e, Catherine Ashton jednala o tom v Bruseli, v Teheráne a venovala veľkú pozornosť situácii pani Sakinech Mohamady Aštiany. 6. E, júla pani Ashton vydala vyhlásenie, v ktorom jasne žiadala orgány Iránu, aby preskúmali e, prípad pani Aštiany a ďalších osôb, ktoré boli odsúdené pričom boli jasne porušené medzinárodné normy a to v krajine, kde trest smrti žiaľ je stále legálny. Táto vec e, sa takisto predniesla diplomatickou cestou a iba samotná myšlienka ukameňovania, to je skutočne niečo, čo musíme absolútne jasne odsúdiť. A odsudzovať, pokiaľ takéto postupy nebudú definitívne vylúčené. Prípad e, pani Zahry Bahrami, ktorá bola e, zadržen, zadržaná v decembri 2009. Tam EÚ trvá na tom, že táto pani, ktorá má iránske občianstvo aj holandské občianstvo, e, musí byť postavená pre transparentný súd. Pani Bahrani je aj európskou občiankou a musí mať možnosť využiť právnu aj konzulárnu pomoc. E, budeme veľmi zblízka sledovať prípad pani Bahrami a to v spolupráci s diplomatickými kruhmi EÚ v Teheráne. My, členské štáty EÚ, budeme naďalej odsudzovať porušovanie ľudských práv v Iráne, pokiaľ toto porušovanie bude trvať. Budeme to robiť verejnými vyhláseniami, bilaterálnymi vzťahmi alebo osobnými rokovaniami. Ďakujem. A teraz ako prvý dostane slovo pani Angelíli za EPP na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Mučenie, kameňovanie, neludské praktiky, ktoré sú barbarské a ktoré najbrutálnejším spôsobom porušujú ľudské práva. Sotva existujú slova e, na opis týchto, tohto násilia. E, keď čítame to, čo bolo napísané v jednom liste, je to zlé. A e, tam sa pýta tá odsudená, keď zaspím, ako sa môžem pripraviť na to, že budú na mňa padať kamene. Strach zomrieť je stále väčší a Európsky parlament e, by tento výkrik zúfalstva mal počuť. Nemali by sme ju nechať samú. E, treba držať zástavu ľudských práv e, hrdo nad hlavou v Iráne. Musíme sa pokúsiť zabrániť tejto poprave. Musíme mať odvahu teraz ukázať, že sme ochotní a pripravení tie problematické vzťahy ešte viac zaťažiť a vstúpiť do krízy. Nesmieme sa stať komplicmi. My, e, slobodné ženy a muži, musíme e, verejnosti v Iráne dať silu, aby naďalej protestovala. Verejnosť v Iráne ktorá potrebuje e, našu podporu a potrebuje našu zanovitosť. Tento režim sa opiera o strach, o útlak, o útlak ľudí, o upieranie ľudských práv, základných slobod. A tento, tomuto režimu musíme odtiaľto celkom jasne povedať, že toto nesmie pokračovať. Musí e, Aštiani ho prepustiť. Teraz e, za Progresívnu alianciu socialistov a demokratov dostáva slovo pani Muniste Urquiza. Ďakujem pekne, pani predsednička. Homosexualita, manželská nevera a účasť na mierových demonstráciách, to sú tri e, delikty, ktoré majú v Iráne za následok e, vážne rozsudky. Sú to e, priestupky, ktoré v Európe ani nespôsobia odsúdenie. A Irán e, tiež musí rešpektovať ľudské práva. Toto nie sú jednoducho činy, za ktoré je možné niekoho odsúdiť. A predovšetkým by za to nemal byť trest smrti. A pritom ešte jedna z obvinených je maloletá. My musíme vytvárať tlak E, výkon individuálnych slobôd je legitímny a e, Aštiány a Bahrami nesmú byť popravené, ich prípady sa musia znovu prerokovať a zákaz trestu smrti ukameňovaním, e, tak ako požaduje aj OSN, sa musí dodržiavať. OSN by mala urobiť monitoring ľudských práv v Iráne a požadujeme od rady, aby to nielen odsúdila, ale aby aj posul, posilnila zákaz cestovania a zmrazenie finančných prostriedkov, aby e, sa podporilo dodržiavanie ľudských práv v Iráne. My, socialisti, lutujeme, že bojovníci za ľudské práva v Iráne sú pod veľkým tlakom a požadujeme, aby rada prijala opatrenia na zlepšenie e, ľudských práv v Iráne. Pani Šáke dostáva teraz slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsku úniu považujeme za komunitu hodnot a takisto veríme aj v, vo svet bez uh, kapitálneho trestu. Uh, minimálne 388 ľudí bolo v roku 2009 popravených v Iránu. Tieto individuálne úmrtia e, vyjadrujú vlastne určité volanie po e, slobode. V posledných týždňoch sa vyvolala živá debata v Iráne. O Iráne vznikla aj v Holandsku, pretože jeden holandský občan bol v Iráne zatknutý. E, iránske orgány neakceptujú dvojité občianstvo a preto holandskí diplomati nemohli hovoriť s touto osobou a nemôže mať ani holandských e, advokátov. Je ústavným právom a povinnosťou starať sa o dobrý stav svojich občanov. A toto by malo platiť takisto aj vo vzťahu k Iránu a tak by malo urobiť e, určité jasné stanovisko Európska únia. Dnes hovoríme vlastne o ľuďoch, o dvoch ženách, o individuách, ktorých životy sú už takmer ukončené, hoci ešte stále sú nažive. Obe osoby nie sú žiadnou výnimkou k tisícom e, odsúdených, ktorých hlasy my jednoducho nepočujeme. Iránska vláda by si mala uvedomiť, že nie je to vojenské postupy alebo nejaké radikálne postupy, ktoré by dostali krajinu niekde smerom vpred, ale skôr tu ide o to, aby sa starali o to, aby ich občania mali sa dobre a aby to vzbudilo rešpekt v medzinárodnej komunite. Nemôžeme nemôžeme jednoducho podporovať takých, ktorí sa snažia kameňovať druhých a krajinu, kde sa ešte kameňujú. Čiže Európska únia musí vyslať jasný signál, okrem sankcií a okrem eura, aby sme sprostredkovali to, že ľudské práva sú úplne, úplne základné a o to nám musí ísť. Ďakujem pekne. Teraz za politickú skupinu zelených bude hovoriť pani Rockbiller. Tri minúty, nech sa páči. Pani predsednička, a pokiaľ ide o e, tieto popravy, ktoré sa očakajú, o tom sa už hovorilo, teraz by som ešte povedala niečo o tom, že aj v Iráne je hnutie aktivistov, ktorí sa e, postavili proti e, kameňovaniu a chcú ukončiť túto prax. A v na základe týchto akcií niečo aj vzniklo. Bývalý šéf justície Ayatollah Salaj v roku 2002 chcel ukončiť takúto prax kameňovania, ale iránsky e, súdny systém dovoluje sudcom, aby stanovili rozsudok taký, aký uznajú za vhodné. Považujú to za právne, e, právnu právomoc sudcu. A toto platí až do možnej revízie právnych predpisov, ktoré sú teraz tam v parlamente. Rada sa snaží preskúmať tieto zákony, či sú v súlade s ústavou aj s predpismi v Iráne. Tento návrh, a to nemôžem povedať záväzne, by mal v tomto texte vlastne chýba nejaká odvolávka na kameňovanie. Európska únia musí preto urobiť všetko preto, aby tu došlo k určitému k určitej právnej iniciatíve, aby sa zabránilo tomuto kameňovaniu a musíme apelovať na iránsky parlament. Pokiaľ ide o osudy týchto dvoch mladých žien, nemáme žiadnu istotu, že ich nakoniec neukameňujú. Môže v jednom prípade byť Mm, jedna odsúdená, popravená tak či tak, pretože je tam ešte e, obvinenie iné. Musíme sa preto snažiť e, zabezpečiť, aby sa celý jej prípad preskúmal nezávisle a transparentne na súde a už sa, tým aj, už sa s tým aj začalo a vysoká predstaviteľka Eštno to takisto žiadala. Ďakujem pekne za európskych konzervatívcov a reformistov bude hovoriť pán Tenok. Pani predsednička, znovu hovoríme o teokratickom režime v Iráne. Iránske úrady eh, nemilosrdne eh, popravujú ľudí, ktorí mm, sa previnili proti eh, tamojšiemu círke, proti tamojšiemu náboženským, proti tamojším náboženským predpisom. Iránska interpretácia islamských predpisov e, sa vlastne prejavuje aj v tom, že tam prenasledujú homosexuálov. Je tu prípad jedného chlapca, ktorého takisto odsúdili, hoci nebol ani homosexuál, ani nezabu, nezaútočil na nikoho a napriek tomu ho zatvorili. A takisto spomeniem aj prípad Sakena Hamodiho Aščianio, ktorý, ktorá bola obvinená zo smilstva, pretože sa iba objavila na ulici bez e, šatky na hlave a Teraz ju ešte obvinujú aj z toho, že, mala, že bola zapletená do vraždy. Musíme byť jednotní v tom, že budeme odsudzovať takéto praktiky v Iráne, takisto ako bojujeme proti, e, proti nukleárnym zbraniam Takisto tu máme aj prípad občanov s dvojitým, občanov, s dvojitým občanstvom, ktorí sú zatvorení v Iráne. Apelujeme tu na prezidenta v Iráne, ale e, musím povedať, že nemám veľké nádeje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za zjednotenú európsku hlavicu dostáva slovo pán Enan na minútu. Ďakujem pani predsednička obrovská vlna obav, obrovská vlna protestov, k nej dochádza, pokiaľ ide o udalosti v Iráne. A my tiež chceme prispieť, aby slovo spravodlivosť bolo naplnené skutkami. Preto odsudzujeme odsudenie pani Bahrami. Tiež odsudzujeme to, že pani Mohamady Aštiany má byť ukameňovaná a chceme, aby obe boli prepustené. Trváme na tom, aby všetky štáty dodržiavali hodnoty, aby sa církev a štát nezmiešavali, aby nedochádzalo k svojvoľnému rozhodovaniu o tom, či je to hriech alebo spravodlivosť. Sme proti trestu smrti vo všetkých krajinách a preto žiadame súdnictvo v Iráne, aby zrušilo tieto tresty smrti, aby zakázalo popravy rôznym spôsobom a kameňovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za EFD dostáva slovo pán Speroni na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, súhlasím s tým, čo tu odznelo z úst mojich predrečníkov hovorili, že nie je prípustný takýto e, prístup, teda ukameňovanie z dôvodu nevery. Nedelno prípady pani Aštiany a Bahrami ide o prípady ďalších mužov a žien, ktorí boli vystavení takémuto porušovaniu ľudských práv. Musím zdôrazniť jedno, čo tu odznelo pred chvíľou. Mnohé z toho, čo tu teraz konštatujeme, vyplýva z určitej degenerácie, z degenerácie mm, náboženského extrémizmu islamské právo sa uplatňuje fundamentalisticky a toto by mnohí chceli vniesť aj do našej demokratickej slobodnej Európy. Bohužiaľ. Ďakujem pekne. Teraz poďme k ďalším zapísaným rečníkom. Pani Maconi, ako prvá na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať parlamentu za to, že prakticky jednými ústami dal prednosť tejto diskusii o tomto dôležitom bode. Ja som dávala tento návrh po spoločne s pani Angelili a mnohí poslanci to podpísali s nádejou, že zachránia život. Každý deň môže byť pre Sakinech dôležitý. Nesmieme strácať čas. Tento rozsudok sa nesmie E, naplniť, pretože je to neakceptovateľné. A táto prozba ide ešte ďalej. Osud tejto ženy je symbolický pre mnohé iné ženy e, v Iráne a musí to byť začiatkom nového vzťahu k Iránu. Porušovanie ľudských práv a práve čo sa týka slobody žien, to sa nesmie len tak prehliadať. Musíme adresovať e, apel musíme ho naformulovať. Vysoká zastupkyňa únie sa teraz musí celkom jasne vyjadriť. Už v júni a v júli sa vyjadrila dvomi vyhláseniami. E, dvakrát sa schválili rezolúcie, jednak z e, moratórium, s moratórium, ktoré malo pozastaviť výkon rozsudkov a mala sa medzičasom, mal sa medzičasom odstrániť trest smrti mala postúpiť ochrana žien v OSN a nemôžeme akceptovať, že je to teraz inak. Nedá sa to tak, že sa budú porušovať ľudské práva. To je predsa jeden pilier zahraničnej politiky Európy. Máme zodpovednosť a nemôžeme pripustiť, aby proces integrácie bol týmto ohrozený. Všetky vlády by sa mali e, vyjadriť a my by sme ich mali v tom podporovať. V Taliansku bola, bolo podujatie práve s mládežou, e, ktorá možno už stráca nádej, že sa tento život nebude dať zaslúžiť, ale možno, že by sa to v Iráne dalo zachrániť. A to by bol prvý krok. Na konci možno budeme musieť siahnuť dokonca až k tomu, že zavedieme embargo na Irán. E, ďakujem, pani predsednička. E, s touto rozpravou o ktoré som dúfala, že sa, zúčastnia, že sa jej zúčastnia viacerí. S touto rozpravou by parlament sa chcel pripojiť k tým, ktorí sa zmobilizovali v týchto dňoch na medzinárodnej úrovni proti tragickému rozsudku e, vynesený vynesenom nad pani Aštiany. Ale aj mnohé iné ženy, ktoré boli odsúdené na smrť, chceme zachrániť. Alebo aj také, ktoré sú neprámom väznené ako pani bahrami. E, ľudské práva a práva žien sú nedeliteľné a e, keď sa niekde uskutočňuje mučenie, kameňovanie, trpíme tým aj my. Je to porušovanie aj našich práv. Catherine Ashton a pani Reding majú veľkú autoritu a podnikajú všetko preto, aby iránsku vládu na medzinárodnej úrovni prinútili k tomu, aby výkon rozsudku pozastavila. Barbarská prax kameňovania sama o sebe sa musí odstrániť. Musia sa vyslať nové impulzy ohľadne odstránenia trestu smrti. Treba podporiť e, iránsku demokratickú opozíciu, a na zajtra večer sme tu na dvore parlamentu pripravili podujatie. Bude to taký svetelný pochod, aby sa aby pri tejto tragickej udalosti nenastala tma, aby nezanikla v tme. E, chceme silnejšie vyjadriť intencie únie, pretože sme toho názoru, že pri obhajobe ľudských práv e, musí, e, sa musí hľadieť aj na vieryhodnosť Európskej únie. Pani Nielsen, 1,5 minúty. Le cas de Sakine, qui évidemment nous dnes večer nás sa tu združilo množstvo občanov v Európe a musí sa umožniť, aby sa spomenula aj situácia iných žien. Myslím e, pani Barami, ktorá je v rovnakej situácii a hrozí jej poprava a to po súde, ktorý sa odohral za podobných okolností. Bol tam nátlak, izolácia počas niekoľkých mesiacov, bolo tam násilie, mučenie pre získanie priznania a potom už zase všetko nie je uznávané a všetko sa odôvodňuje Božím prstom. Žiaden advokát, žiadna obhajoba a tak ďalej. Potom sa tu spomínal ten neplnoletý chlapec, ktorý tiež nemá e, žiadneho advokáta. Potom tu máme novinárku, ktorá obhajuje medzinárodné právo. A je to vlastne väzenkyňa e, názorová podľa medzinárodného hľadiska a nikto pre ňu nič neurobil a ona je tiež ohrozená popravou. A myslím si, že náš parlament, keď sa e, mobilizuje pre Sakinek a podobné prípady, teda chceme zrušenie trestu smrti a moratórium pre všetky tieto popravy a okamžité prepustenie všetkých, ktorí sa zúčastnili mierových proces, protestov a pochopiteľne chceme aj oslobodiť neplnoletých, pretože v to, v tejto krajine sa odsudzuje aj mnoho neplnoletých ľudí a takisto chceme, aby vstúpili do Červeného kríža. Teraz pán Rossi na jednu minútu. E, veľmi veľa zástupcov občianskej spoločnosti, ale aj politikov a intelektuálov a e, zástupcovia katolíckej cirkvi, všetci sa zmobilizovali na to, aby dosiahli prepustenie e, pani Sakinech ona bola odsudená e, na smrť ukameňovaním za manželskú neveru. A to na základe e, mučenia. Obeď e, bola donútená k priznaniu, hoci sa nič nestalo, tak povediac E, tu sa dejú hrozné veci. E, za posledné roky sa ukameňovalo x žien kvôli manželskej nevere. Bolo to viac ako 40 žien, ktoré sú e, uväznené a čakajú na výkon rozsudku. To je absolútne nepriateľné a parlament musí proti tomuto barbarskému postupu pozdvihnúť svoj hlas. Teraz má slovo pani Štrifler na 1,5 minúty. Pani predsednička, vážený zástupca komisie, vážené dámy a páni, chcela by som v mene svojich hovoriť v mene mojej kolegyňa, ktorá, ktorá to napísala v mene EPP, ale dnes je v Paríži a nemôže sa tu zúčastniť. Chcela by, aby sa parlament pripojil k medzinárodným organizáciám a vládam a k svetovým osobnostiam, ktoré vystupujú za e, pani Asfiány a Bahrámy. E, ide o to, aby sa zrušil rozsudok smrti ukameňovaním. Európsky parlament bol vždy na čele tých, čo e, sa snažili chrániť ochráncov ľudských práv. Musíme teda povedať rozhodné nie k smrti a k poprave Sakine. Ide tu o zásadné univerzálne hodnoty. Nie je to vmešovanie sa do vnútorných záležitostí. A nejde tu iba o samotný prípad e, pani Sakine. E, musíme sa rozhodne zasadzovať e, za zrušenie všetkých násilností voči ženám. E, pani Sakine sa viac menej stala takým e, plakatívnym prípadom, e, ktorý zastupuje vlastne všetky tieto prípady. Ďalej tu je tá holandská občianka, ktorá bola donútená k priznaniu mučením. A to sa prenašalo v televízii. Hlas týchto dvoch žien e, je umlčaný tam, kde sú, sa nemôžu obhajovať. A preto by som chcela vyzvať všetkých, aby sme veľmi rozhodne odsúdili to, čo viedlo k vyneseniu takémuto rozsudku. Pani Gomez, 1,5 minúty. Mohamed Mostafaj. Sú mais algumas dos milhares de vítimas de perseguição brutal. Toto sú len e, nejaké príklady um, hrozných prípadov brutálnych odsudkov, odsudkov na smrť. Takéto barbarské postupy, ako napríklad ukameňovanie, sa uplatňujú na každodennej báze a ľudia, ktorí chránia občianské a ľudské práva, sú vystavení naozaj hrozným odsudkom v porovnaní s tým, čo sa uplatňuje v našich civilizáciách. My sme proti odsúdeniu Sakine. Pán Lula v Brazílii sa tiež snažil zasiahnuť v dialógu eh, s iránskymi predstaviteľmi, aby sa do tejto krajiny navrátila humanita, demokracia, naše vzťahy s Iránom. Podľa mňa eh, musíme jasne vyjadriť eh, E, náš názor na tieto vzťahy v uznesení, ktoré bude zajtra odhlasované. E, my musíme zakračovať e, proti takýmto krokom. Osoby, ktoré porušujú ľudské práva, by mali mať zákaz vstupu do Európskej únie a nemali by mať prístup k financiám. A my musíme naozaj chrániť efektívnym spôsobom ľudí, ktorí sa sadzujú za ľudské práva v Iráne. Ide o prepojenie s tým, čo momentálne Irán predstavuje v porovnaní s našimi hodnotami, s hodnotami západnej civilizácie. Das Wort, Frau Cavallo, für eine Minute. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Cavallo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sakine Aštiany je symbolom nespravodlivosti, je symbolom eh, nespravodlivých eh, popráv alebo mm, rozsudkov v Iráne. A ja by som bola e, rada, e, keby sme sa naozaj zasadili za oslobodenie nielen jej, ale aj žien musíme bojovať za rovnaké práva pre ženy, za možnosť aktívnej účasti na slobodnej spoločnosti. Mali by sme bojovať proti diskriminácii a mali by sme e, podporí teda vlastne snahy iránskych žien, pokiaľ ide o presadenie demokracie v Iráne. Mali by sme zdať hold e, odvahe Iránčanov a mali by sme sa nimi inšpirovať a podporovať ich výboji za demokraciu a slušnú budúcnosť v budúcnosti, budúcnosť v miery a s ľudskými právami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime ku Catch the Eye a teraz je to tak, že máme o mnoho viac prihlásených, než môžeme e, než ktorý môžeme udeliť slovo. A pretože, preto môžem vyvolať iba piatich. E, prvá bude pani Koláska Bubinská. Jedna minúta. Pani predsednička, odsúdenie toho, v rámci toho, čo vidíme v Iráne, je veľmi dôležité. Musíme to jednoducho jasne odsúdiť, pretože môžeme týmto e, zachrániť ľudské životy a to by bol dôležitý signál, ktorý by sa dostal až do opozície v Iráne a tým pádom by im dal určitú silu, aby mohli bojovať. A mali by sme takisto o tom e, mať e, zvláštnu rozpravu, aby sme ten náš apel urobili viac efektívny a účinnejší mali by sme začať rozpravu. Pani Eštonová už urobila viacero krokov, ale doteraz ešte neboli žiadne odpovede na tieto kroky. Čiže ak chceme, aby nás vnímali ako Európsku úniu, ktorá chráni hodnoty a ľudské práva na celom svete, ak chceme byť dôslední a účinní v tom, čo hovoríme a nie iba nejaký e, zdvorilý tak potrebujeme určitú zvláštnu e, debatu, rozpravu práve k týmto témam, pretože to je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Tarabela. Pán Tarabela. Ja navrhu... Ako môžeme takéto barbarské skutky, ako sa môžeme prizerať tomu? kde človeka, muža e, zakopú do pol pása a ženu až po krk a podľa islamského práva sa musí používať stredne veľký kameň. Nemôžu sa hádať iba také malé kamienky, ani nejaké veľké balvany, aby to išlo príliš rýchlo. Čiže takáto, takéto ukameňovanie trvá potom celé hodiny. A odsúdený nesmie byť e, urazený a po smrti tohoto odsudeného sa potom ešte za neho modlia. Čiže aký cynizmus tu máme. Čiže čo vlastne robíme pre týchto ľudí? Ja sa priho- prihováram za azyl pre túto osobu, to ešte tu nikto nepovedal. Teraz dostáva slovo pani Bilbao. Ďakujem pekne za slovo. Odsúdenie iránskej vlády z našej strany je jedna z vecí, ktorú náš parlament odsudzuje vo vzťahu k tejto vláde. Ramadán, ho, Ramadán jednoducho už za chvíľu sa skončí a syn odsudené hovorí, že čo, čo chvíľa odsudenú popravia. Čiže žiadame prepustenie tejto osoby a všetci poslanci v tomto parlamente by mali ťať za jeden e, povraz, aby sa odsúdila takáto praktika a prax v Iráne. V rámci výboru pre ľudské práva hovorím, že by sme porušovanie ľudských práv mali kritizovať aj na medzinárodných grémiach, aby sa urobili kroky, aby sa vyvinul tlak, aby Irán e, rešpektoval ľudské práva. Pani Morvajová má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už je to viac ako 10 rokov, keď som sa začala zaoberať ľudským ako právnička ľudskými právami. Ako právnička sa v tejto oblasti venujem už 20 rokov. Agresia proti ženám, to si už všímam veľmi dlho, napísala tom, o tom, som o tom dve knihy, čiže odsudzujem každý typ agresie vozi ženám, ale napriek tomu by som chcela e, poprosiť pani Eštonovu alebo vyzvať, nie aby išla do Iránu, ale aby išla do Maďarska, aby si s nami objasnila, aké porušenia ľudských práv e, sa dejú napríklad aj v Maďarsku. Odkedy som tu na v Európskom parlamente, hovoríme stále o porušovaní ľudských práv v Iráne, hoci v Európskej únii, napríklad v Maďarsku. Takéto skutky sa takisto dejú a udiali. Polícia Bohužiaľ už vám vypršal čas, hovorí pani predsednička a posledná bude mať slovo pani Materová. Ďakujem pekne, pani predsednička obhajovať práva tejto osoby v Iráne znamená obhajovať život, právo na život. Základná charta Európskej únie a všetky ústavné dokumenty našich krajín majú ukotvené právo na život, na dôstojnosť a na život. Náš boj nie je iba bojom za jednu jedinú osobu, ale je to boj za všetkých ľudí, ktorým sa zoberie život, a to na celom svete, a to už z akéhokoľvek dôvodu. Žiadny dôvod na to nie je, či už tradícia, náboženstvo. Nemôžu e, hovoriť alebo diktovať niečo o živote niekoho druhého. Musíme jednoducho byť odhodlaní a musíme konať proti krajinám, ktoré takéto tresty smrti praktikujú. Aj pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, Európska únia musí byť rozhodná, musí v rámci svojich eh, diplomatických kontaktov a politických kontaktov vyžadovať dodržiavanie týchto ľudských práv. A táto pani, ktorá je tu obvinená, nie je jedinou. Na konci dostáva slovo pani komis- dostáva komisia slovo, nech sa páči pani predsednička. V mene komisie by som chcel sa poďakovať Európskemu parlamentu za túto rozpravu a za podporu, ktorá bola veľmi jasne vyjadrená. Pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, môžem vám iba zo strany komisie povedať a uistiť vás, že urobíme všetko, čo nám stojí v moci, aby sme zabezpečili to, že dostaneme iránske úrady k rokovaciemu stolu. A dúfam, že sa to dostane aj do diplomatických rozhovorov, ktoré v budúcnosti sa uskutočnia. V mene pani Eštenovej nechcem chcem povedať, že sa neobmedzujeme iba na nejaké verejné prehlásenia, ale na poslednom zasadnutí medzi lokálnym zastúpením e, v Iráne, lokálnym zastúpením Európskej únie, e, ktoré sa uskutočnilo v Iráne 29. augusta, komisia a vysoká predstaviteľka EÚ bude aj ďalej pokračovať v tomto úsilí. Týmto sa rozpráva vlastne končí a hlasovanie sa bude konať e, v stredu o 12. Ako ďalší bod rokovacieho poriadku i máme teraz e, minutové príspevky a rečníci dnesného večera boli už informovaní o tom, že musia dodržiavať e, im udelený čas, pretože je to veľmi dôležité. Ako prvý dostane slovo, dostane